Prezident izraelského štátu. liebe Kolleginnen und Kollegen. Ctení kolegovia a kolegyne, vážené dámy a páni, som skutočne rád, že dnes môžem privítať prezidenta Izraelu Šimona Pereza medzi nami v našom parlamente v Štrasburgu. Srdečne ho vítam. Je nám skutočne veľkou cťou, pán prezident, že ste nás dnes navštívili, aby ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti a nádeje pre budúcnosť občania Európskej únie a Izraelu sú spojení veľmi silne a vaša návšteva tomu nasvedčuje a týmto chceme upevniť aj našu spoluprácu pre ďalšiu budúcnosť. Úzke hospodárske ako aj kultúrne vzťahy tu máme, takisto tu máme prepojenia na osobnej úrovni a máme skutočne aj spoločnú minulosť a táto minulosť nás bude skutočne ešte dlho spájať. Európska únia a Izrael. Oba tieto celky vznikli po hrozostrašných udalostiach druhej svetovej vojny. Vlastne po období holokaustu. To znamená, stačali sme od absolútneho dna. V Európe sa pred 60 rokmi ženy a muži dohodli na tom, že hrôzy tejto vojny už nechceme nikdy v budúcnosti opakovať. A toto nikdy viac je pre mňa dôležité ako poslanca Nemecka, ktorý má tú čest, že je predsedom Európskeho parlamentu a toto nikdy viac je pre mňa absolútne záväzné, je to pre mňa veľká povinnosť. Boj proti antisemitizmu proti nejakému vyčleňovaniu, vyhraňovaniu, proti intolerancii. To je základ Európskej únie a my sme parlamentom Európskej únie. Ctené dámy a páni, kolegovia a kolegyne, nesporná, nesporné právo na existenciu Izraelu a právo tohto národa na život bezpečnosti sú kľúčové. My sme presvedčení ako Európania o tom, a ja to opakujem ešte raz ako Nemec, že si želám, vážený pán prezident, aby som mohol podať od nášho posledného stretnutia, e, pokiaľ ide o konflikty blízkovýchodného regiónu, by sa boli zlepšili, ale bohužiaľ nemôžem takéto niečo skonštatovať. Po dlhých rokovaniach ešte stále máme máme nedostatok nejakého možného riešenia budúcnosti. Palestinský národ ako aj izraelský národ majú nárok na nezávislosť a na život e, v miery. Ale ani izraelský ako palestinský národ ešte doteraz nežili v miery, bok po boku. My všetci chceme zažiť to, aby tieto dva národy bok po boku žili v dvoch demokratických štátoch, kde budú hranice bezpečné a kde bude vládnuť mier a blahobyt. V roku 1993 ste vy, pán prezident, vo vašej knihe A New Middle East predstavili vašu víziu budúcnosti vášho regiónu. A Blízky východ, ktorý by bol posilnený hospodárskou spoluprácou a posilnený myšlienkou zmierenia, e, že by sa tu dalo vytvoriť situácia mieru. Viacerí vás vtedy pri napísaní tejto knihy nazvali naivnými. My vás však nazývame odvážnym, pretože vy vzdielate tú istú vizionáriskú odvahu, ktorú mali aj zakladateľe Európskej únie. My zdieľame váš sen, pokiaľ ide o Blízky východ a jeho budúcnosť, aby sa z toho stal skutočne región mierový. A preto vás podporujem, vážený pán prezident Pérez. Ešte raz vás srdečne vítam v Európskom parlamente. Skutočne sa tešíme na váš príhovor. Vítajte. Vážený pán predseda mm, Európskeho parlamentu, môj priateľ Martin Schulz, stení poslanci Európskeho parlamentu, tohto veľkého, veľké snemovne e, slobody a mieru, ktorý zmenil dýny Európy a ovplyvňuje budúcnosť celého sveta. Ďakujem veľmi pekne za toto privilégium, za možnosť osloviť vás. Pre mňa to je veľmi dôležitá príležitosť, významná príležitosť pre izraelský ľud. Ďakujem vám veľmi pekne. Stojím tu pred vami. A v mojom srdci sú eh, horúce spomienky a v duši mám eh, veľké nádeje pocitím veľkú bolesť v súvislosti s minulosťou a s veľkou istotou dívam sa do budúcnosti. Ja som e, vycestoval do Izraelu v roku 1934. Mal som vtedy 11 rokov. V roku 1942 väčšina obyvateľov môjho rodného e, mesta e, bola spálená zaživa. Keby e, moja rodina sa oneskorila 8 rokov v otázke pristahovania do Izraelu, bola by bývala zničená rok pred vznikom Izraela v roku 1947 pozvali ma pôsobiť v ústredí organizácie Hagana. Od vtedy Izra- proti Izraelu sa utočilo sedemkrát počas 65 rokov existencie štátu. A naši nepriatelia nás e, prevyšovali počtom a zbraniami. Mali sme iba jednu možnosť zvíťaziť alebo zahynúť. Taktiež som sa zúčastnil boja s iným nepriateľom, s pušťou. Zvíťazili sme a púšť teraz prekvítá. Mám veľa spomienok, avšak mám takisto veľa snov. Neprišiel som sem, aby som spomínal na minulosť, prišiel som sem, aby som pokračoval eh, vo svojich snoch. Ľudia starnú, avšak e, nie ich sny. Zmenili sme sa, Európa sa tiež zmenila. Prišiel som, aby som viedril náš obdiv eh, voči zmenenej Európe. Európa eh, sa dala dohromady po najhoršej vojne v dejinách. Odpojila sa od minulosti a vytvorila novú Európu. Premenili ste rozdelenú Európu, eh, ktorá mala za sebou tisíc rokov, Premenili ste ju na súčasnú zjednotenú Európu. Nahradili ste vojenské tábory vedeckými strediskami. Európa, ktorá poznala racizmus, teraz považuje racizmus za trestný čin. Viem, že čelíte hospodárskej kríze. Avšak vaša obloha nemá vojnové mraky nad sebou. Európska krajina zaviedla Nobelovú cenu a teraz je len správne, že bola udelená zjednotené Európe. Európa opravila svoje chyby a buduje lepší svet. Pre nás Európa Shoa sa stáva Európou, ktorá podporuje našu obnovu. Milí priatelia, Predstava o obnove Izraelu e, vznikla na európskej pôde. Počas e, ostatných e, tisíc rokov v Európe žilo viac Židov ako na akomkoľvek inom kontinente sveta. Na nešťastie počas ostatných 100 rokov v Európe bolo zabitých, zavraždených viac Židov ako počas predchádzajúcich 2000 rokov. Mali sme najhoršiu tragédiu e, našich dejín a snívali sme zároveň o tom, čo sa zdalo byť nemožné, o obnove. 6 miliónov, jedna tretina e, nášho ľudu bola e, zavraždená pre hlad, plyn, strelné zbranie nezabudneme e, tých spravodlivých medzi národmi, e, ktorí niesli svetlo e, v tme toho obdobia. Nebolo ich veľa, ale boli veľkí svojim hrdinstvom. Izrael sa narodil z popola druhej svetovej vojny keby eh, sa vtedy niekto bol postavil a povedal, že do troch rokov sa vytvorí židovský štát, považovali by ho za eh, zmeteného vizionára. Avšak tento sen sa stal skutočnosťou. Ale keby niekto ten istý deň by sa bol postavil a povedal, že o 6 krátkých rokov vznikne nová zjednotená Európa, ktorá nebude mať hranice, e, kde nebudú žiadne prekážky. Aj e, tohto človeka by považovali za autora e, science fiction. Šesť krajín podpísali Parížskú zmluvu a z toho sa vytvorilo spoločenstvo 27 štátov celej Európy Naše vzťahy v súčasnosti predstavujú dialog medzi dvomi zázrakmi, vašim a našim. Izrael e, e, využíva asociačnú dohodu s Európou a má úzke väzby na Európsku úniu takmer vo všetkých oblastiach. Pricestoval som sem, aby som vám poďakoval za prejavy priateľstva, ktoré sú založené na spoločných hodnotách, geografickej blízkosti a veľmi dlhých dejinách. Z politického hľadiska Izrael predstavuje demokratické zriadenie e, západného e, typu a máme stredomorské skúsenosti. Z náboženského hľadiska Izrael je kolískou e, troch monoteistických náboženstiev z vedeckého hľadiska. Izrael je veľmi pokročilým štátom, dokonca aj keď používame európske štandardy Izrael je veľmi malý a predstavuje iba jedno promile e, plochy e, stredného Blízkeho východu. Naša e, pôda nie je plodná. Je to veľmi typické pre krajiny Blízkeho východu. Máme málo vody. Máme iba dve jazera. Jedno jazero je mŕtve, druhé zomiera Máme iba jednu e, e, rieku Jordan, ktorá má e, bohaté dejiny, ale iba málo vody. Naša pôda má veľa archeologických hodnot, ale má iba málo prírodných zdrojov. Jediný prírodný zdroj, ako sme mohli zistiť, predstavuje ľudský potenciál. Izrael je príkladom toho, keď ľudia obohatili svoju zem viac, ako zem obohatila ľudí. Príkladom e, toho, keď odhodlania e, e, ľudí a využitie pokročilých technológií prinútilo púšť, aby sa vzdala, aby prekvitala. Máme za sebou sedem vojen, kde sme zvitezili ale keď e, mier sa stal e, možný, vrátili sme e, celú pôdu a všetok majetok, ktorý sme získali počas vojny Egyptu a Jordánsku krajinám, s ktorými sme uzavreli mier. Začali sme aj mierový proces s palestinskými obyvateľmi, čo umožnilo vytvoriť Palestinskú samozprávu. Neskôr, a ľudia o tom zabudajú, sme sa stiahli z e, pásma Gazí. Zrušili sme 22 osadlostí. Vrátili sme z e, domov všetkých usadlíkov. To bolo príležitosťou pre palestínčanov e, vytvoriť pásmo nezávislosti a mieru. Bohužiaľ, namiesto toho vytvorili e, základňu terorizmu. Nevieme prečo, za akým účelom, vieme však, že to bolo krokom späť z hľadiska mírového procesu. Izrael predstavuje ostrov v burlivom oceáne. Musíme braniť svoj ostrov, Máme však záujem o to, aby e, more sa upokojilo. Niektorí ľudia tvrdia, že e, to si vyžadá viac e, generácií. Európa však preukázala, že veľké udalosti sa dajú dosiahnuť do šiestich rokov. Žijeme v novom období, keď udalosti sa vyvíjajú rýchlosťou, ktorou letí lietadlo. A domnievam sa, že e, by sme vedeli dosiahnuť mier pomerne e, rýchlo. Mierový proces vo vzťahu k palestínčanom e, už umožnil dohodu o začiatku a o riešení. Toto riešenie spočíva na vytvorení dvoch štátov, národných štátov, arabského štátu, teda Palestíny, a židovského štátu Izraela, ktoré budú spolunažovať v podmienkach mieru a hospodárskej spolupráce. Zvyšné sporné otázky môžu a, a musia byť e, predmetom vyjednávania a vyriešenia. Pre Izrael mier nie je len iba strategickou voľbou. Je to morálnou výzvou, ktorá pochádza z e, hĺbky nášho kultúrneho dedičstva od časov exodu e, naše dedičstvo odsudzovalo e, e, nadvladu a považovala všetkých ľudí za rovnocenných. Naše dedičstvo volá potom, aby sme sa snažili o mier. Spolu so svojím partnerom Ishakom Arabinom, ktorý bol zavraždený, sme vytvorili základy mieru vo vzťahoch s Palestínou. A teraz je najvyšší čas, aby sme v tom pokračovali, aby sme obnovili mierový proces. Musíme eh, naďalej spolupracovať s palestínskou eh, samozprávou, musíme eh, podporovať palestínske hospodárstvo a spoločne musíme budovať mier vytvorili sa bezpečnostné zložky palestinskej samozprávy. E, vy a Američania ste zabezpečili odborný výcvik a teraz e, spolupracujeme s tými zložkami a snažíme sa prechádzať terorizmu a trestnej činnosti. Dámy a páni, e, máme vystretú ruku v snahe dosiahnuť mier so všetkými krajinami Blízkeho východu. Čo skoro sa vytvorí nová izraelská vláda je to dobrá príležitosť na to, aby sme obnovili mierové rokovania. Aby sme zrealizovali e, riešenie založené na dvoch štátoch. Neexistuje žiadne iné riešenie, ani nie pre palestinčanov, ani nie pre nás. Nejde iba o našu preferenciu, ide o volanie súčasnej reality Jordánsko, Izrael a Palestína, e, sme sa ocitli vo veľmi obdobnej situácii. Terorizmus ohrozuje e, každý z týchto štátov osobitne a všetky tri štáty spoločne. Kolektívne hrozby volajú po kolektívnej bezpečnosti. Mám veľkú úctu voči e, jordánskému kráľovi, rovnako ako jeho otec preukázal že je odhodlný e, e, sa usilovať o mier. Už viac rokov pozná prezidenta e, palestinskej samozprávy Mahmuda Abáza. Odsudzuje terorizmus a je skutočným partnerom v otázke mieru. Vždy bol významným partnerom v úsilí o mier a veľkým nepriateľom terorizmu. Na budúci týždeň e, e, e, v Izraeli príjmame prezidenta Obamu, bude našim vítaným, váženým hostom. Jeho podpora pre našu bezpečnosť je mimoriadná a jeho odhodlanie zabezpečiť mier je veľmi pevné. Sme radi, že Spojené štáty a Európa v súčasnosti spolupracujú v otázke podpory mieru a odmietnutia terorizmu. Najväčšie nebezpečenstvo mieru vo svete je v súčasnosti eh, iránsky režim. Premenil sa na diktatúru, ktorá sa zahalila do náboženských eh, odevov E, e, e, vytvoril rížské chuťky. Nik neohrozuje Irán. Avšak Irán ohrozuje ostatné štáty. Ohrozuje nezávislosť arabských krajín. Ohrozuje samotnú existenciu izraelského štátu. Nezakonne dodáva zbranie viacerým krajinám, aby narušil ich stabilitu. V e, Iráne popierajú holokost, volajú po novom holokauste. Snažia sa e, vybudovať e, nukleárne zbranie a popierajú, že to robia. Nukleárna bomba v moci nezodpovedného režimu predstavuje vážnu hrozbu celému svetu. Európska únia a Spojené štáty e, e, spoločne dospeli k určitým záverom a dohodli sa, že budú uplatňovať politiku, ktorá tomu zabraní. A za týmto účelom ste sa správne rozhodli pre uvalenie hospodárskych sankcií. Jasne ste povedali, že pokiaľ Irán nebude reagovať, e, zvažujte aj iné možnosti Okrem e, nukleárnych zbraní Irán e, buduje e, rakety dlhého doletu, ktoré budú mať jadrové bojové hlavice a dosiahnu do najzdalenejších kútov sveta vrátane Európy. Domnievam sa, že okrom kontroly produkcie vysoko obohateného uránu je nutné kontrolovať aj prostriedky E, dodanie týchto zbraní, e, teda treba zabezpečiť kontrolu e, nad budovaním raket, ktoré sú schopné niesť jadrové hranice. Chameny tvrdí, že náboženstva zakazuje produkciu a využívanie jadrových zbraní a potom prečo budujú potenciál, ktorý im umožní prenašať jadrové hlavice. Počas Helsinskej konferencii, ktorá sa konala v roku 1975, Spojené štáty urobili z otázky ľudských práv v Sovietskom zväze významnú prioritu e, svetovej agendy, stratégií a to bolo veľmi prekvapujúce, ale zároveň účinné. Preukázalo to, že e, morálny hlas je o nič e, menej dôležitý ako diplomatické demarše. V súčasnosti Takéto volanie by sa malo uplatniť aj voči Iránu. Treba aj jasne sa viedriť eh, proti porušovaní ľudských práv eh, zo strany iránskeho režimu. Musíme jednoznačne sa viedriť proti eh, režimu, ktorý zvykne obesiť ľudí bez toho, aby ich postavil pred súd ktorý e, vrhá novinárov e, do väzenia bez e, súdneho pojednovania, ktorý strelia ostrými nábojmi do demonstrantov bez toho, aby respektoval ich právo na život. Musíme sa jasne viedriť voči režimu, ktorý diskriminuje ženy. Napriek Namiesto toho, aby e, sa podelil o zisky z predaje e, ropy so svojím ľudom, tento režim e, vynakladá prostriedky na terorizmus a na ohrozovanie obyvateľov celého sveta. Obohatený urán robí chudobnými hladné deti. Morálne volanie podporí iránsky ľud v boji za slobodu, E, e, v boji proti chudobe. Čoskoro v Iráne sa budú konať voľby. Ajatoli nesmú e, získať možnosť sfalšovať výsledky, nesmú získať možnosť narušiť práva svojich obyvateľov slobodne sa rozhodnúť. A váš hlas, dámy a pani, ukáže iránskym obyvateľom, že svet sa od nich neodvratil. Súčasní vedúci predstaviteľe Iránu porušujú chartus OSN, ktorá e, odsudzuje porušovanie ľudských práv a agresiu proti iným štátom. Napriek tomu e, e, v OSN majú príležitosť zneužívať jej platformu. Irán podporuje terorizmus po celom svete jeho hlavný zastupca organizácie Hezbollah uskutočňuje teroristické útoky a ohrozuje stabilitu celého regiónu. Milí priatelia, historická dohoda Sykes-Picot medzi e, Francúzskom a Anglickom vytvorila moderný e, Libanon, E, z ktorého sa e, vytvorila krajina s viacerými kultúrami, kde moslimovia, kresťania a druzovia e, spolu nažívali v miery. V súčasnosti Hezbola za podpory Iránu ničí Libanon. Hezbola je teroristická organizácia, nie politické hnutie. Zhromažďujú rakety E, e, veľmi ľahko strelajú, e, ukrývajú svoje strely v pokojných mestách a dedinách a preto sa z nich sa, sa stávajú vojenské terče. Hezbola rozdieluje Libanon politicky, náboženský a etnický a z krajiny vytvorili spálenú zem. Hezbola predstavuje štát v štáte. Je to súkromná armáda, ktorá nie je súčasťou národnej armády. Poselajú svojich vojakov, aby podporili e, masaker e, krvavého diktátora v Syrii, a to bez akéhokoľvek povolenia vlády, e, pod ktorú spadajú. Prednedávnom po celom svete sa zrealizovalo 20 teroristických itokov organizácie Hezbollah po celom svete v Indii, Tajsku, Gruzinsku, Južnej Afriky, Spojených štátoch, Egypte, Grécko a aj v ďalších krajinách. Minulý mesiac bulharská vláda, vláda krajiny, ktorá je členským štátom únie, zistila, že ten teroristický útok v Burgase eh, bol uskutočnený organizáciou Hezbollah v dôsledku toho 5 mm, e, izraelských turistov a jeden bulharský občan prišli o život. Cyprus prednedávnom e, zistil teroristického teroristu, ktorý plánoval tiež e, teroristický útok. Ctení poslanci, voláme po vás, aby ste nazvali terorizmus terorizmus, aby ste zachránili Libanon eh, z tohto teroristického šialenstva, aby ste eh, zachránili sírskych obyvateľov od pôsobenia eh, predstaviteľov Iránu, aby ste zachránili vašich občanov a našich občanov od organizácií Hezbollah. Medzinárodné spoločenstvo musí označiť organizáciu Hezbollah za teroristickú organizáciu, pretože takou organizáciou je. V súčasnosti terorizmus e, e, siaha ponad e, pôvodné hranice. Prednedávnom teroristi sa snažili získať nadvládu nad Malí. Pokiaľ by sa im to podarilo, potom by zvratili snahu afrikanského kontinentu, snahu o odpojenie sa od minulosti Všetci e, e, e, my dúfame, že obyvateľe Afriky vytvoria nové hospodárstvo založené na vede, tak isto ako v Európe. Slobodný svet nemôže jednoducho sa dívať na to, ako terorizmus sa snaží ovládnuť akokoľvek čas svetu, či už v blízkosti nás alebo ďaleko od nás. Nemôžeme ľahostajne sa prezerať, keď sírsky prezident e, masakruje vlastných obyvateľov, e, svojich vlastných detí. Asad prednedávnom e, nechal vybudovať nukleárne zariadenia a má arsenál chemických zbraní. Táto nukleárne, toto nukleárne zariadenie bolo včas zničené, avšak chemické zbranie zostávajú v jeho rukách a ešte aj dnes. Je to e, obrovské nebezpečenstvo pre obyvateľov Sýrie, pre celý región, dokonca aj pre Európu. Je minúte nájsť spôsob, ako zabrániť tomu, aby chemické zbranie padli do nesprávnych rúk. Najlepší spôsob, ako ukončiť sírskú tragédiu, môže spočívať v dosiahnutí posilnenia právomoci Arabskej ligy, ktorej členom je aj Sýria, aby mala možnosť zasahovať. Zásah západných vojenských zložiek by bol vnímaný ako zásah zvonka alebo intervencia zvonka. Arabská liga by mala vytvoriť dočasnú vládu v Sýrii, ktorá povedie k pozastaveniu masakrov, ktorá zabráni Sýrii v rozpade. Spojené národy by mali podporiť Arabskú ligu, tak aby bola vytvorená aj arabská zložka v rámci modrých helien. Drahí priatelia, pred 18 rokmi som navštívil Brusel, aby som podpísal dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Izraelom. Som šťastný, že realita preskočila, prekonala moje očakávania. V skutku táto dohoda o pridružení sa stala partnerstvom. A skôr ako sme sa stihli nazdať, z partnerstva sa stalo priateľstvo. Na takýchto pevných základoch navrhujem aj teraz Európskej únii a Izraelu, aby spolupracovali na prospech stability a prosperity v, na Blízkom východe a vo všeobecnosti v rozvíjajúcom sa svete. Izrael popisujú ako národ startup, ktorý začína. Som presvedčený, že celá oblasť Blízkeho východu sa môže stať regiónom startup. Inkubátory pre špeciálne vysoké technológie môžu byť vytvárané po celom regióne tak, aby dokázali vybrnúť z chudoby. Izrael je malou, malou krajinou. Snažíme sa teda využiť e, tento fakt. Zistili sme, že malé krajiny sa môžu stať skutočne skvelými pilotnými plánmi. Dnes sa snažíme vybudovať sociálny model, ktorý premostí medzeru medzi tými, ktorí majú a medzi tými, ktorí nemajú. Alebo ktorí teda si nemôžu dovoliť. Sociálna medzera je najvýznamnejším problémom pre všetkých, pre bohatých a chudobných hľadáme nové spôsoby, ako prekonať túto medzeru existujúcu tým, že posilneme demokratické prvky v systéme zdravotníctva, v systéme vzdelávania, tým, že demokratizujeme komunikáciu a tým, že znižujeme náklady na potraviny a na bývanie. Toto je pálčivá potreba, ktorú pociťuje celá mladá generácia. Viete, že je fajn byť mladým, ale je to naozaj extrémne drahé v súčasnosti. Snažíme sa zlepšiť e, podmienky, za ktorých ľudia žijú. Chceme umožniť, aby každá osoba vlastnila alebo mala možnosť e, urobiť slobodnú voľbu, pokiaľ ide o spôsob, ako chce žiť. Tým, že prenikáme do tajomstiev našich mozgov. Mozog je tým najúžasnejším nástrojom ktorý poznáme na svete, umožnil nám zostrojiť umelé mozgy. E, napriek tomu sme ešte stále ďaleko od toho, aby sme pochopili, ako vlastne samotný mozog funguje. Náš mozog e, vlastne znamená to, že, sme, e, že sa nepoznáme, sami, sami sa nepoznáme. Odhalenie mechanizmov fungovania nášho mozgu nám umožní stať sa priateľskými voči sebe samým a takisto aj voči ostatným blízkym. Som rád, že toto úsilie e, bolo stanovené ako prioritné a stalo sa hlavnou témou spolupráce medzi našimi vládami, medzi mimovládnym sektorom a medzi nami samotnými ako jednotlivcami. Globálny svet e, nemá globálnu vládu. Tento globálny svet sa stal takmer nevládnutelným alebo ťažko mu vládnuť. Musíme nájsť nejakú alternatívu. Ja som presvedčený, že budúce spôsoby vlády, vládnutia budú spočívať na troch pilieroch. Národné vlády budú naďalej viesť e, veci, ktoré sa týkajú národného štátu. Globálne spoločnosti budú investovať do výskumu a vývoja a jednotlivci budú mať prospech eh, z možnosti rozhodovať si sami o svojom spôsobe života tým, že budú poznať, ako vlastne fungujú ich mozgy. Súčasná veda nám povie viac ako politika. Veda je univerzálnou a nepozná hranice. Armády nedokážu ovládnuť múdrosť. Polícia nedokáže zatknúť vedu. Som presvedčený, že vedecká pomoc smerom na rozvíjajúce sa krajiny môže pomôcť utiecť chudobe. Globálne spoločnosti, ktoré sú postavené na vede, na vedeckých výdobytkoch, môžu pomôcť zmeniť svet. Globalizácia ukončí rasizmus. Nedá sa byť globálny a rasistický. Vybaví jednotlivca právomocami. Globálne spoločnosti nediktujú svoju vôľu ostatným ľuďom. Práve opačne. Rešpektujú vôľu, slobodnú vôľu svojich klientov, svojich zákazníkov. Dokážu poskytovať vedecký know-how pre rast. Môžu pomáhať mladým ľuďom získavať vyššie vzdelanie a vytvárať pracovné miesta, ktoré sú hodné zručnostiam, ktorými disponujú. Toto, mi môže byť, toto môže byť tá najlepšia pomoc, ktorú dokážeme poskytnúť mladým ľuďom, mladej generácii v arabskom svete. To aspoň dúfame, aby sme dokázali odpovedať na výzvy nového veku, novej éry. Navrhol som plán joint venture medzi Európskou úniou, národnými vládami a globálnymi spoločnosťami, korporáciami, tak aby dokázali zvládať novým spôsobom tieto výzvy. Dámy a páni, viem, že si to vyžaduje vašu podporu, podporu Európskeho parlamentu. Ale dovolte mi spolahnúť sa na vaše pochopenie a pomoc. Keď spojíme múdrosť Európy a skúsenosti Izraela, dokážeme spoločne prekonať výzvy, ktoré prinesie zajtrajšok. Keď čelíme nedostatku globálneho riadenia a správy, dokážeme napriek tomu podporiť úzku spoluprácu medzi vládami a globálnymi spoločnosťami. Tvárov tvár rizikám a nebezpečiam, ktoré ohrozujú hodnoty, za, ktoré, za ktorými stojíme, musíme bojovať proti terorizmu, kdekoľvek sa objavuje a neoblomne tak robiť. Pán predseda Šulc, stené poslankne poslanci, Jean Monnet, otec Európskej únie, raz povedal nasledovné. Každý je ambiciózny. Otázka však je, či jeho ambície sa vzťahujú k jeho existencii alebo k nejakým ďalším krokom, ktoré chce vykonať. Prišiel čas robiť veci, teda byť aktívny. Nesmieme zabúdať na to, že naša veľkosť je určovaná cieľom, ktorý sledujeme. Áno, tie výzvy, pred ktorými sa nachádzame, tak tie sú naozaj obrovské. Ale kto, by, kto je tou správnou osobou, ktorá by mala poprieť to zrejme nemožné, ako tá krajina, ktorá zažila tieto dva zázraky. Spojme sily Európska únia a Izrael tak, aby sme dokázali naplniť Eh, učenia nášho dedičstva. No, slovami našich predchodcov opravme svet tikun olam. Slovami Žana Moneta by som mohol povedať, pustíme sa do toho, let's do it. Pracujme spolu na lepšom Blízkom východe. Tým, že Európa eh, bude ambiciozná, nebude sa báť, naplňme hodnoty našich ľudí, mier, demokracia, ľudské práva. Aby sme sa nepodvolili žiadnym prekážkam, aby sme odvážne čelili novým výzvam. Mali by sme byť sluhmi budúcnosti a nie tými, ktorí vládnu nad minulosťou. Priatelia, keď sa pozerám na budúce priateľstvo, ktoré spája Izrael a Európsku úniu, som naplnený nádejou a rozhodnutím, rozhodnosťou. Ruka v ruke by sme sa mali spoločne pozerať na svetlejšie zajtrajšky pre generácie budúce. Ďakujem pekne a šalom. Vážené dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za poctu, ktorú ste preukázali pánovi prezidentovi. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán prezident, za vaše slova. Myslím si, že ten apel, ktorý ste na nás, ktorý ste sa na nás obratili, <clears throat> nájde odozvu. Ja si v rámci spolupráce medzi izraelským štátom, izraelským národom a národmi Európskej únie, aby to, čo ste tu spomenuli, aby, tu, aby tá spoločná hodnota, to rešpektovanie individua, jednotlivca a dodržiavanie základných ľudských práv, aby to bolo platné pre všetkých, tak v Európe, ako aj v Izraeli, ako aj v Palestíne a aj vo zvyšku sveta. Ďakujem pekne.